Ďakujem pekne, pani Žitňanská. A teraz pán Hordy Bastian, máte minútu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, že ste sa na mňa obrátili po španielsky. E, dúfam, že niekedy vám budem môcť e, vysvetliť aj to, ako sa hovorí po katalánsky, aby sme teda ešte rozšírili naše jazykové znalosti. Ďakujem veľmi pekne za vaše informácie. Ďakujem pekne za e, to, čo sme tu počuli. Pokiaľ ide o oboch e, odsúdených, e, vidíme, že Sudan je stále totalitárnejší došlo tu svojvoľne k odsúdeniu týchto dvoch a je dosť možné, že jednoducho budú aj popravení. Nemôžeme byť e, iba e, bokom a prizerať sa. Musíme robiť všetko preto, aby sa táto situácia vylepšila. Musíme sa vyjadriť proti týmto trestom smrti, ktorá ešte stále je súčasťou e, ústavy. Od Členenie sa Južného Sudánu viedlo k ďalšej radikalizácii, dokonca k ďalšej radikalizácii krajiny a musíme robiť všetko preto, aby obaja pastori dostali našu podporu. Musia vedieť, že nesmú byť osamotení, že my ich podporujeme a že podporujeme náboženskú slobodu. A ako už povedali naši kolegovia, tieto vyjadrenia nám doposiaľ jednoducho ešte neprinesli veľa, ak nevytla, nevy, neurobíme nejaký politický nátlak. Ďakujem pekne. A ja vám slubujem, že na budúce budem hovoriť skutočne vo vašom jazyku. Ďakujem pekne, dostane slovo pán Štetina. Ďakujem, pán predsedajúci. Dobrý večer, dámy a páni. Som rád, že sa nám podarilo s ostatnými politickými skupinami nájsť zhodu a predkladáme spoločný silný text, ktorý odráža našu pozíciu a naše odhodlanie pomôcť eh, pastorovi Majklovi Jatovi a Petrovi Rajtovi, ktorým eh, hrozí trest smrti kvôli ich kresťanskému vierovýznaniu. Ďakujeme za podnet pánovi Tokešovi. V 90. rokoch, keď eh, juhosudanskí kresťania bojovali proti režimu, tak som túto krajinu navštívil. Bolo to obdobie hladomorov, kedy Dinkovia bojovali za nezávislosť, kedy sa používali e, sovietské tanky a transportery, keď arabskí nájazdníci odvážali kresťanov do otroctva a predávali ich do, do ďalších arabských štátov ani medzinárodné spoločenstvo neprimelo vtedy chartumský režim, aby neporušovali ľudské práva. A prípad týchto dvoch pastorov je len vrcholom ľudov, e, ľadovca. Pomôž, napomôžme zachrániť životy týmto dvom pastorom. Ďakujem za pozornosť. Pán poslanec Štetina, ďakujem. Ďakujem pekne, pán Štetina. Teraz dostane slovo pani Mári Veržia. Poprosím vás, dve minúty máte. <clears throat> ďakujem Naše uznesenie sa sústreďuje na dvoch kresťanských pastorov, ale ja to ľutujem, pretože to mohla byť príležitosť na globálne odsudenie režimu po aprílových voľbách. Nikdy v tejto krajine opozícia nebola tak prenasledovaná konštatujeme na konferencii, ktorá sa konala tu 9. júna, niektorí signatári sudanskej výzvej Nemohli sa zúčastniť konferencii pán Medali, predseda Konfederácie občianskej spoločnosti, ktorý bol aj autorom nášho spoločného oznesenia, alebo pán Kaburesa, predseda Národnej rady. Jeho politická strana e, síce získala podporu vo voľbách, ale narastá ich e, potláčanie. Sudánske orgány musia rešpektovať slobodu prejavu e, a vierovýznania nezávisle od viery. Je tiež potrebné sa možnosť, mať možnosť vyjadrovať sa slobodne vo všetkých oblastiach. Dvaja lídry opozície boli odsudení na 20 e, úderov byčom a okamžite bol tento rozsudok realizovaný. Je to nová e, provokácia režimu a, um, um, predstavitelia tejto krajiny uh, nereagujú ani na výzvy uh, Medzinárodného súdneho uh, dvora. Humanitárna pomoc je zablokovaná, občianská spoločnosť sa nemôže prejavovať, situácia je katastrofálna. Toto je teda globálna situácia ľudských práv, ktorú treba odsúdiť a EÚ sa pustilo do rokovania s takýmto režimom o migračných politikách EÚ nesmie čakať. Eh, vaše uzna, má len medzinárodné uznanie tým, že môže podpisovať takéto zmluvy. Mali by sme vyvodiť politické dôsledky z toho, čo robíme v Sudáne aj inde. Ďakujem pekne. Pán Jakovčič. Chvala. Slobodní mysliči ľudí Ďakujem pekne. A slobodne zmyšľajúci ľudia z Sudánu očakávajú našu podporu. Dvaja pastory, ktorí boli nespravodlivo obvinení, takisto očakávajú ich podporu a našu podporu. Musíme robiť konkrétne opatrenia, pretože v súčasnosti Sudán je krajinou, kde ľudia nie sa nedostávajú iba do väzenia, ale Ide o krajinu, kde jednoducho sa ničia symboly, kostoly. Nie je dovolené stavať nové kostoly a jednoducho ničí sa ľudský duch. E, napríklad sa podkopáva právo na vierovýznanie, takisto sa podkopáva aj e, právo na vieru v čokoľvek. A ako osoba, ktorá vždy bojovala za slobodu náboženstva. Ja jednoducho sa vyjadrujem proti tomu, čo sa deje v Sudáne a som pripravený, že sme dostatočne síli na to, aby sme pomohli obom pastorom. Ďakujem pekne. Pán poslanec Weidenholzer, máte minútu. Nevidím ho, pána Weidenholzera, takže v mene politických skupín. Dostane teraz slovo za EPP Tomáš Dechovský. Nech sa páči, máte minútu. Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, dámy a páni, prípad týchto dvoch pastorov, dvoch kresťanských kňazov, ktorí sú perzekuovaní v Sudáne, nie je jediný. Za posledných 5 rokov prenasledovania kresťanov, prenasledovanie kresťanov stále narastá. Máme desiatky, stovky ľudí, ktorí v posledných rokoch museli opustiť svoje domácnosti a je, dôrazne, je treba dôrazne sa zastávať kresťanov v Sudáne. Nie je akceptovateľné, aby sme tolerovali, že menšina, ktorá v súčasnosti je už iba trojpercentná, nemá svoje práva a nemôže uplatňovať svoju vieru v slobodnej krajine. Takže apelujem na to, aby komisia prekročila svoj rámec nečinnosti a začala teda konať e, aj v prípade týchto dvoch pastorov a v prípade všetkých kresťanov, ktorí sú prenasledovaní v Sudáne, aby sa konečne začalo niečo robiť. V prípade Miriam Ibrahim v roku 2014 bola pomoc Európskeho parlamentu Európskej únie účinná. Preto verím, že bude účinná aj dnes. Ďakujem. Ďakujem, pane poslanec. Ďakujem pekne, pán poslanec. Slovo dostáva pani poslankyňa Kienge. Na jednu minútu, nech sa páči. Grazie, signor. Ďakujem, pán predsedajúci. Kresťanský pastor Michael Jad a Peter eh, Reid platia možno aj svojim životom za prístup k univerzálnemu ľudskému právu, sloboda vierovýznania a prejavu eh, žijú v krajine, eh, v Sudáne sú obvinení z najhorších zločinov. V prípade odsudku pôjde, rozsudku pôjde o trest smrti my žiadame, aby títo pastori boli okamžite a bezpodmienečne prepustení a nech sa prestane s akýmkoľvek porušovaním ľudských práv, ako aj prenasledovaním kresťanskej komunity. Odiďme konečne od logiky instrumentalizácie viery z politických dôvodov. Nemôžeme tolerovať režimy, ktoré porušujú základné ľudské práva a slobody napriek tomu, že podpísali medzinárodné dohody ani tie režimy, ktoré realizujú trest smrti. To by všetko, eh, aby odstranili tento trest smrti, to by mal byť jedným z našich hlavných cieľov podporovať občianskú spoločnosť NGOčky. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne a teraz mene EKR. Dostane slovo pán poslanec Angerike. Na jednu minútu nech sa páči. Ďakujem pekne. S hodnotením 80 bodov e, Sudán má číslo je na 6. priečke e, medzi štátmi, ktorí následujú kresťanov. Pre kresťanov v Sudáne je čoraz ťažšie vyznávať svoju vieru. E, Michael Jata, pastor Peter Jen Wright, a ich prípad jasne dokazuje toto prenasledovanie. Ja som preto vďačný, že sa mne spolu s mojimi e, kolegami z skupiny EKR podarilo dať iniciatívu na túto, toto uznesenie. Je to apel proti prenasledovaniu kresťanov. Kresťanov, hlavne pre týchto dvoch e, kňazov, platí ako pre všetkých ostatných 100 e, miliónov prenasledovaných kresťanov na svete, že náboženská sloboda je základnou, základnou slobodou. Európa, Európa hodnot musí ďalej bodovať za to, aby platilo na celom svete. Nemôžeme tolerovať prenasledovanie kresťanov, nemôžeme ignorovať diskrimináciu ľudí. A ja vás preto žiadam mene našej skupine, skupiny kolegyne, kolegovia, aby ste s nami povstali proti prenasledovaniu kresťanov za Michaela Jata a Petra Jana Rajta. Pre, pomôžeme týmto ľuďom dostať sa na slobodu a všetkým kresťanom pomôžeme k životu v miery a spravodlivosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo dostáva poslanec Kelly na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja ako člen EPP eh, kresťanských demokratov som proti eh, náboženskej diskriminácii eh, ešte osobitne proti prenasledovaniu kresťanov a teraz sa proti dvom dobrým pastorom Michaela Jata a Petra Jen eh, Rajta, ktorí teraz čelia vážnemu trestu smrti len za výkon svojej eh, kresťanskej viery. Je to hrozné a musíme týmto dvom pastorom musíme vynaložiť maximálne úsilie, aby boli prepustení, hlavne keď Sudán ratifikoval príslušné dohovory SN, no, samozrejme úplne ich ignoruje. No a myslím, že v Európskom parlamente a na komisii musíme urobiť skutočne niečo preto, aby sa to zmenilo. Aj tiež nemôžeme ignorovať situáciu v Darfúre, kde obdobné prípady sa objavujú, 2,5 milióna ľudí sú presidlovaní a 4,5 milióna ľudí potrebuje humanitárnu pomoc. Sudán potrebuje našu pomoc. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, akceptujete modrú kartu. Nech sa páči. Pardon. No. Takže to bolo nedorozumenie. Dobre. Takže slovo dostáva pán poslanec Jurek. Vážený pán predseda, pastori nie sú obete nejakých vymyslených imaginárnych islamistov, sú to obete nedostatku rovnosti spoločnosti a rozhodnutia vlády, ktoré žijú. A ich situácia je veľmi špecifická a typická pre postavenie kresťanov v 21. storočí. My môžeme hovoriť o imigrácii a konfrontácii s islamskou civilizáciou. Môžeme hovoriť o všetkom, o čom chceme hovoriť. A je to naše právo a naša povinnosť, a naša zodpovednosť pre ostatných, ale žiadna európska krajina by neperzekuovala moslimov kvôli tomu, čo kážu na svojich svetostánkoch. No a Moslimi tu môžu hovoriť slobodne o svojich očakávaniach, sociálnych potrebách a ich slova sú neustále vypočúvané. Môžeme o tom hovoriť, argumentovať, môžeme na to reagovať a máme právo žiadať rovnaké zaobchádzanie s kresťanmi vo všetkých moslimských krajinách sveta. My musíme byť zjednotení s našimi bratmi, ktorí často trpia len kvôli svojmu vierovýznaniu. Ďakujem pekne pánu poslancovi za jeho vystúpenie. A slovo teraz dostane pán poslanec Pavel Svoboda na jednu minútu. Vážený pán predsedajúca, predsedajúca, vážená pani komisárka, katastrofálna ľudskoprávna situácia v Sudáne sa už opísala veľmi často a nebudem to opakovať, ale máme aj lúče nádeje. Pred rokom krátko po schválení nášho uznesenia v Sudáne bola prepustená na smrť odsúdená kresťanka Miriam Ibrahim, takže naše úsilie nie je márne. EU by si mala pripomenať odporúčania Rady e z júna 2013 a zvažovať poskytovanie rozvojovej pomoci tam, kde sa nedodržuje sloboda vierovýznania. Vzhľadom na prípad Miriam Ibrahim dúfam a verím, že naše uznesenie a naše úsilie sa dočká úspechu tak ako pred rokom. Ďakujem. Eh, ďakujem, pane poslanec. Ďakujem pekne, pán poslanec. A teraz prejdeme k spontánnej časti našej rozpravy. Slovo dostáva pani poslankyňa Anna Záborská.

No a slovo dostane pani poslankyňa Anna Gomeš. Ďakujem. Teraz hovoríme o Sudáne a vieme, že e, budú voľby v tejto krajine. Ale e, voľby, ktoré boli instrumentalizované v minulosti, sudánsky e, režim Omar al-Bashira atakuje predstaviteľov kresťanských spoločenstiev ako týchto dvoch eh, pastorov, ktorí boli zadržaní a ktorým hrozí trest smrti, okrem toho, že môžu byť mučení. EÚ musí jasne zareagovať a nevstupovať do nejakých procesov vopred pripravených s režimom, teda do procesov proti občanom týchto krajín. Chartumský proces nesmieme ignorovať. EÚ nemôže byť posledným protektorom tohto režimu, ktorý je jedným z posledných diktátorov v Afrike. E, Južná Afrika a EÚ nemôžu byť komplicmi tohto režimu. Ďakujem pekne. Teraz ďalší rečník, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. A ja by som chcel poďakovať autorom tejto správy. Som si istý, že správa vystúpenie pána poslanca Jureka, ktorý hovorí, že treba sa zaoberať situáciou kresťanov v islamských krajinách. Ale rovnako by som rád vyjadril moju obavu a potrebu na iných diskusí, napríklad diskusí o nedostatku záujmu niektorí sú persekovaní v rôznych častiach sveta. Hm, vidím niekedy odpor či uznávaniu A Myslím, že v parlamente tiež potrebujeme diskutovať o marginalizácii kresťanov vo verejnom živote. Ďakujem pekne sa dostane pán poslanec Arnott. Vážený pán predseda, táto správa nie je ideálna, ale princíp je dôležitý. A ja dúfam, že ma podporia všetci, keď poviem, že trest smrti pre praktizujúcich kresťanov kdekoľvek na svete je absolútne neakceptovateľný. Viete, že ja som poslancom Európskeho parlamentu za stranu UKIP a že som v podstate proti EU a preto moje Nové slov, moje ďalšie slova vás prekvapia. Ja budem hlasovať za toto uznesenie a ja vyzývam, aby tak urobili všetci poslanci. Ďakujem pekne. Now on behalf Commission, Madam... A teraz v mene Európskej komisie pani komisárka Cecilia Malmström. Ďakujem pekne. Pán predseda, je dobré, že tu máme túto diskusiu ohľadne týchto súdnych procesov, dvoch procesov, pán Michael Yad a Peter Reid v Sudáne. Obaja pastori e, hlásali v presbyteriánskom kostole, kostol bol zničený, e, pozemky sa predávali, ktoré patrili cirkvi a jednoducho zasiahla tajná služba v Sudáne. Sú obvinení zo siedmých skutkov, že podkopávali ústavný systém a takisto ich obvinili zo špionáže, čo ako ste povedali môže viesť k trestu smrti. 2. júla bolo predbežné vyšetrovanie, predbežný súdny proces a očakávame teda najnovšie dianie. Bohužiaľ, súd sa rozhodol, že príjme tento prípad a plný súdny proces bol stanovený na 14. júla a istotne vás uistujeme, že budeme to sledovať veľmi pozorne. Pokiaľ ide o delegáciu EU v Chartume, je v úzkom kontakte s právnikom týchto pastorov, sledujeme túto situáciu, pozorujeme tento súdny proces v spolupráci s členskými štátmi, budeme postupovať aj naďalej. Sme presvedčení, že to vyšleme jasný politický signál, ktorý pripisujeme napríklad slobode vierovýznania, vyjadrovania sa ako aj práva na férový súdny proces. Toto ilustruje ešte raz tú znepokojujúcu situáciu v oblasti ľudských práv a základných práv v Sudáne ako aj e, to, akým spôsobom zasahuje tajná služba a vojenské složky v, tejto, v tomto krajine. Viacerí ste poukázali na situáciu v Darfúre ako aj v Modrom Níle. Jednoducho e, táto dráma a dramatická situácia pokračuje a ľudia veľmi trpia. Budeme sledovať tento prípad dvoch pastorov a budeme to považovať za našu prioritu, pokiaľ ide o naše kontakty s predstaviteľmi Južného Sudánu. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážená pani komisárka. A mám šesť uznesení, návrhov uznesení, ktoré som dostal z politických skupín a tým končím rozpravu.